Please, does everybody has his voting card? Máte prosím všetci za sebou hlasovacie kartičky? Rýchlo, rýchlo, rýchlo. only to ask if you have it. If not... Ja sa len pýtam, či máte. Ak nie, tak prejdeme hneď k správe pani Nevedalovej a, a všetci budete mať čas eh, skočiť si pre kartičku. It's not just a moment. Only to remind you, len som vám to chcela pripomenúť. Všetci musíte mať svoju kartičku. Ja naozaj nemám ani svoju, musím sa priznať, tak preto ma to trochu znepokojilo, či všetci máte. marie Guten Morgen, Dobré ráno, chcem sa poďakovať kolegovi Sonimu, že včera prevzal e, predsedanie tejto skupine. Ja som včera hovorila, e, mala možnosť hovoriť s pani teda so spolkovou kancelárkou, preto som dala prednosť e, návšteve do Berlínu. Som rada, že to všetko dobre dopadlo. Dnes ráno nás čakajú neuveriteľné otravné hlasovania a skôr ako sa spýtam teda, či všetci máte hlasovacie kartičky, tak eh, najskôr pôjdeme teda teraz eh, k tomu bodu k pani Nevedalovej, ktorý sa nachádza po tom bloku hlasovaní a týka sa to témy mládeže. Poprosím pani Nevedalovú, aby sa ujala slova. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne. Prajem všetkým dobré ráno. Budem sa snažiť byť eh, čo najstručnejšie, aby sme mohli pri hlasovaniu čo najskôr. Rok 2010 je vyhlásený za, boj pro, boj, za rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. A takisto si treba uvedomiť pri príležitosti tohto roku, že to nie sú iba sociálne vylúčené skupiny, ale takisto jednou z najhrozovnejších skupín sú nielen seniori a určite aj mladí ľudia. Preto som veľmi rada, že práve Európsky parlament sa začal zaoberať otázkou podpory mladých ľudí na trhu práce. Čo sa týka momentálnej situácie, najviac ohrození sú naozaj tí najmladší a najväčším problémom je veková skupina mladých ľudí, ktorí práve skončili nejak, nejaký stupeň vzdelania, či už vysokú alebo strednú školu a vo veku do 25 rokov máme momentálne v tejto skupine nezamestnaných e, mladých ľudí 5,5 milióna, čo predstavuje viac ako 21 celkové, e, celkového čísla týchto mladých ľudí, čiže celkovej e, populácie do veku 25 rokov Správa, ktorú pripravil výbor pre, eh, pre, pre zamestnanosť eh, aj pani spravodajkyňa, eh, je veľmi zaujímavá, podľa môjho názoru je dobre pripravená, zaoberá sa konkrétnymi krokmi, ktoré by mala Európska únia, Európska komisia a takisto Európsky parlament podporiť. Napríklad vytvorenie, určite hm, stojí za zmienku vytvorenie rekrutačných stredísk alebo podporných stredísk pre mladých ľudí, ktoré by mali podporiť E, jednoduchší prístup na trh práce, možno e, získavanie ďalšieho tréningu a vzdelávania je veľmi zaujímavé, e, čo je spomenuté v tejto správe. Moje, moje stanovisko, ktoré navrhujem Výboru pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport, je určite najviac zamerané na, na podporu vzdelávania mladých ľudí, podporu ich tréningu a ďalšieho odborného vzdelávania, pretože náš výbor si kladie za veľký dôraz podporu celoživotného vzdelávania ako takého a takisto aj podporu vzdelávania, aby čo najviac, e, najviac ľudí v Európskej únii malo, malo možnosť sa stále dovzdelávať, keďže vidíme, že toto je najväčším problémom. Nie je problém to mať vysokú školu, ale je problém získať prácu. A preto je dôležité aj po ukončení akéhokoľvek stupňu vzdelania Mať, mať, možnosť e, neustále sa dovzdelávať, či už je to s e, nejakými kurzami, alebo či ide o ďalší, ďalší stupeň, či už nejakú inú školu, alebo niečo podobné. Um, Predkladám vám teda svoj návrh. Verím, že ste si ho všetci prečítali, nie je taký dlhý. A dúfam, že tento výbor ho podporí a veľmi som otvorená akýmkoľvek pripomienkam. Budem rada, ak aj tieňoví spravodajcovia sa budeme môcť potom stretnúť a dohodneme sa na nejakom spôsobe, ako by sme mohli zakomponovať všetky pripomienky, ktoré si určite budem veľmi vážiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Mária Badia, nech sa páči. Gracias. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Davidalovej za toto stanovisko. Myslím si, že je veľmi konkrétne a veľmi presné v tom, čo všetko žiada. A sa to uvádza v správe o zamestnanosti tie údaje, ale možno by e, bolo e, dobre tam spomenúť aj kodanský proces, aj bolonský proces, pretože oba e, sú to procesy, ktoré naozaj zohľadnili všetky tieto zhodnotenia a riešenie víziev, ktoré spravodajkyňa uvádza vo svojom stanovisku. To je všetko. Zdá sa mi to správa veľmi konkrétna a veľmi presná a to je treba. Vielen Dank. Ďakujem pekne. A ja by som sa rada poďakovala pani Nevedialovej. Možno tému cudzích jazykov by sme mohli trochu výraznejšie vypichnúť e, a síce vyučba cudzích jazykov v praktické príprave na zamestnanie to je niečo iné ako to, čo prebieha napríklad na gymnáziách. Bola by som rada, keby sme sa viac venovali téme využby cudzích jazykov e, a prepojili to s témou práce tak, aby mladí ľudia, ktorí možno nemajú až taký veľký záujem o výučbu cudzích jazykov, aby si uvedomili, prečo sa musia naučiť cudzí jazyk, keď napríklad eh, chcú eh, si vybaviť stáž v zahraničí, musíme im to vysvetliť. Eh, pretože bez cudzích jazykov im to nepodarí. Na bežných hodinách cudzích jazykov sa venujú skôr rôznym neformálnym konverzáciám. Je potrebné zamerať eh, túto výučbu cudzích jazykov na také praktickejšie a profesné témy. Možno by nebolo zlé, keby sme aj spomenuli tému Leonardo, aspoň zbežne, pretože práve program Leonardo je predmetom našej pozornosti a nesmieme zabúdať aj na program Erasmus. Erasmus e, sa zaoberá práve odbornými stážami pre učňov. E, v minulosti to bol Leonardo, teraz to prevzal program Erasmus. Možno by to ste mohli trochu spomenúť aj vo svojej správe, potom by bola úplná. Ďakujem. Chcem sa opýtať, či tu máme niekoho z komisie. Pôvodne sme sa chceli venovať tejto téme až na konci našej schôdze, preto nemôžeme zazlievať, ak tu ešte nie sú, ale predsa len by sme si radi vypočuli stanovisko Týmto teda môžeme uzavrieť túto prvú diskusiu. Možno pani nevedela by chcela niečo povedať ešte. Urobím ju a hej. Skúsim. Počkej. Uh, určite kodanský bolonský proces bude spomenutý, uh, môže byť navrhnutý ako, ako pripomienka ku tomuto návrhu. A téma cudzích jazykov, ja viem, že my sme to videli aj vo Švedsku, mne sa to osobne veľmi páčilo, čo oni robia pri príprave odborného vzdelávania, že majú tam vlastne aj či už len tento jazyk, ktorý je švedština, alebo v podstate aj nejaké iné jazyky. Určite súhlasím, nemám s tým absolútne žiaden problém, budem sa snažiť to tam zakomponovať cez pripomienky. Ďakujem pekne. Môžem vám teraz povedať, hovorí pani predsedníčka, že do štvrtka do 25. marca o 12. hodine je možné predkladať pozmeňovacie návrhy. Ešte tento týždeň teda. Tým pádom sme tento bod na programe vybavili. E, Pozrám sa teraz na kolegu Sojnyho, teraz e, dvakrát buchnem kladivkom, aby to bolo jasné. Teraz teda prejdeme k hlasovaniu. Najskôr to prvé hlasovanie, ktoré je o správe Pala Šmita. Der Bericht äh, wurde am 23. Februar 23. Äh, februára sme boli svetkami predstavenia tejto správy. Potom do 1. marca ste mohli predkladať pozmeňovacie návrhy. Máme ich celkovo 109. A potom ešte stanovisko od výboru ITRE. Teraz by som rada dala slovo pánovi Šmitovi, ak by sa chcel vyjadriť ešte pred hlasovaním. Nech sa páči. Magyarul fogok beszélni, tisztelt elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget. Csak... Ďakujem pekne, budem hovoriť po maďarsky. Chcem sa poďakovať za príležitosť Chcem sa poďakovať vôbec za to, že som dostal pridelenú túto správu, veľmi veľa som sa pri nej naučil. Aj v Maďarsku sú obrovské problémy s tým, ako sa čerství akademici môžu uchádzať o prácu, či majú vôbec možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu. Chcem sa poďakovať za spoluprácu sekretariátu, aj kolegom sa chcem poďakovať za všetky pozmeňovacie návrhy. A tiež sa chcem poďakovať aj Rite. Dobre, teda začneme hlasovať. Dohodli sme sa, že od začiatku budeme hlasovať elektronicky. Majú, prosím, všetci teraz svoje hlasovacie kartičky už? Dobre. Odsek 1, na návrh 17. Otváram hlasovanie. Schließe die Abstimmung. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Nebudem to hovoriť, e, kto bol za, kto bol proti, všetci vidíte číslo. Teraz e, návrh ITRE číslo 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh ITRE 2, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh ITRE 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ocek 1A. 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zami- pardon, zamietnutý. 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 28, to bola stiahnutá. 29, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tak ešte raz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 30, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 31, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh ITRE 2. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. ITRE 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. ITRE 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Ústny pozmeňovací návrh číslo 1 pána Fisa. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 32. Aha, ten odpadá. Teraz 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 34. V dvoch častiach. Prvá časť. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 35K. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 36K. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 37. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 38. v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. Druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 40 bola stiahnutá, a 41, teraz 42 v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti. Končím hlasovanie. Schválený. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pardon, zamietnutý, hovorí pani predsednička. 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 45. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 46. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 47. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený 48. Ohlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený 49. Takže ešte raz, 48. Eh, Otváram hlasovanie. Už to funguje? Končím hlasovanie. Schválený. 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 50 v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 53. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 54. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 55. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 56. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh ITRE 10. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh číslo 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Je to skutočne hrozné. Dobre, teda budem už iba hovoriť. E, otváram, končím. 61, otváram, končím. Nie, tak ešte raz. 61, otváram. Končím. Schválený. 62, otváram. Končím. Schválené. 63. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 64 bol stiahnutý. 65. Hlasujeme. Koniec. Nie, to sa je nejaký problém. Dobre, tak 65. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 66. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 67 hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 68 hlasujeme. Koniec. Schválený. 69 hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. Návrh ITRE 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh číslo 70. Hlasujeme. Koniec. Schválen. Pardon, zamietnutý, hovorí pani predsednička. 71 hlasujeme. Koniec. Schválený. 72 hlasujeme. Koniec. Schválený. 74 hlasujeme. Koniec. Schválený. 75 v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme. Koniec. Schválený druhá časť. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 76. Pardon, 77. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 78. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 7, pardon. 81. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. Zabudli sme na 79, zdá sa. Takže 79. Hlasujeme na hôr 79. Hlas. Končím hlasovanie. Schválený. Teraz 81. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 82. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 84. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 85, hlasujeme, koniec. Schválený. 86, hlasujeme, koniec. Zamietnutý. 87, hlasujeme, koniec. Schválený. Takže ešte raz 87 e, hlasujeme. Koniec. Schválený. 88. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 89. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 90. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 91. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Návrh ITRE 8. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Návrh ITRE 19. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválený. Návrh ITRE 9. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Návrh 93. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Teraz kompromis A. Hlasujeme. Koniec. Takže ešte raz kompromis A faktická poznámka. Nie, ja si myslím, e, že um, ideme veľmi rýchlo, pretože uh, stlačame um, hlasovací uh, tlačítko uh, skôr, ako sa uh, zasvieti to svetelko. Myslím si, že normálne to funguje tak, že až keď sa zasvieti svetelko, potom máme stlačať uh, ten gombík. Dobre, teda takže v kompromise A zohľadníme tieto návrhy kolegyne. Kompromis A otváram, končíme, schválený. Návrh ITRE 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 97 v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Druhá časť. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 98. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Ústny pozmeňovací návrh číslo 2. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Teraz návrh číslo 100. Pozerám hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 101. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. 103. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 104.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 Muss ich aufrufen? Ja. ja. Es war ein technischer Fehler. Došlo k technickej chybe. Hlasujeme o 105. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Teraz. To bola len poznámka, pretože keď bude schválený, nebudeme ho ponímať ako pozmeňujúci návrh, alebo ako, ale ako ústne Úvodné ustanovenie, teraz 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. ITRE 13. Otváram hlasovanie. Pardon, ITRE 13. To už nepotrebujeme. Teraz 107. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 108. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Dvojka, hlasujeme. Koniec. Schválený. Návrh číslo 3, hlasujeme. Koniec. Schválený. Návrh číslo 4 v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme. Koniec. Schválený. Druhá časť hlasujeme. Koniec. Zamietnutá. Teraz šestka. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. Sedmička. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Osmička. Hlasujeme. Koniec. Schválený. Deviatka. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. Desiatka. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. Jedenáctka. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 12. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 13. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 14. Hlasujeme. Koniec. Schválený. 15. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. 16. Hlasujeme. Koniec. Zamietnutý. A teraz návrhy ITRE. Tie musíme zapracovať. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy výboru ITRE, ktoré sú na poslednej strane hlasovacieho zoznamu, tie sa zapracujú do textu. Myslím si, že je to v súlade s odsekom 50 rokovacieho poriadku. Teraz za záverečné hlasovanie o celom dokumente otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 hlasov za, nikto proti. Vynikajúco, Pál, blahoželáme. It didn't vote. Also 28. Madame, Madame Verger. Tak 28. Pani Verger nemohla hlasovať, ale tiež je za. Oui. Nech sa páči. Contre. Ah, je m'excuse. Also, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? na čo som to vôbec spravila? No, kladie si otázku, pani predsednička, nebolo mi to treba. Dobre, ale jedna proti, takže nesprávne vyhodnotené z mojej strany. Pani Veržo bola proti. Mari Tereza, ani ty si nemohla hlasovať. Strašné. 29, tak, 29 za, 1 proti. Poprosím takto zaznamenať, zapísať. Mám to opäť ako pán Zóny. Kladivkom a vyzvem k ďalšiemu bodu. Správa Papa Nikolau. Ešte horšia. Ešte horšie teda, čo nás čaká. Tu sa nechám zastúpiť, to vám oznamujem pri tomto ďalšom hlasovaní. Poviem to po anglicky, bude to ľahšie. Dobre, Pán kolega, chcete ešte niečo povedať? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Prebehlo pomerne veľa diskusí na našom výbore a myslím si, že to poukázalo na to, že ľudia sa zaujímajú živo o túto tému. Chcem poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky a predovšetkým e, spravodajcom z politických skupín a takisto sekretariátu za veľmi úzkú spoluprácu a podporu počas e, vypracovania tejto správy. Ešte jedna pripomienka. Táto správa, iniciatíva, e, ktorú si osvojila, osvojil náš výbor, nekončí tu na musíme v tom pokračovať. Chcem pripomenúť, že politika mládeže je oblasťou, kde, má, kde panuje vlastne subsidiarita, ale bez nejakých teda mali by sme sa aj v rámci dialogu snažiť e, vysvetliť tieto veci a presvedčiť členské štáty, že prácu, ktorú tu vykonávame, je e, dobrá a že je hodná toho, aby bola zapracovaná do politiky jednotlivých členských štátov, ktoré podporujú e, mládež. Táto správa je len začiatkom, s tým predvojom a musíme pokračovať aj naďalej v týchto snahách. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu. Na plenárnom zasadnutí sa vyjadríme obširnejšie. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Dostávame sa k hlasovaniu. Odsek 3, pozmeňovací návrh 30. Otváram. Koniec. Schválené. 31 v dvoch častiach. Prvá časť otváram. Uzatváram. Schválené. Druhá časť otváram. Uzatváram. Prijaté. 32. Otváram. Zatváram. Schválené. Kompromis A. Otváram. Ukončím. Končím. Schválené. 36. Otváram. Uzatváram. Schválené. 37. Otváram. Končím. Schválené. 38. Otváram. Končím hlasovanie. Schválené. 39. Otváram. zatváram, Schválené. 40. Otváram. zatváram, Zamietnuté. 41. Ústny pozmeňovací návrh. Otváram. Uzatváram. Schválené. 42. Bola stiahnutá. 43. Otváram. Ukončujem. Prijaté. 44. Otváram. Uzatváram. Schválené. 45. Otváram. Uzatváram. Schválené. 46. Otváram. Koniec. Zamietnuté. 47. Začiatok. Koniec. Schválené. 48. Začiatok. Koniec Schválené 49, začiatok, koniec. Schválené 50, začiatok, koniec. Schválené 51, začiatok, koniec hlasovania. Schválené 52, otváram, ukončujem. Schválené 53, otváram hlasovanie, koniec. Schválené 54, hlasujeme, koniec Prijaté 55. Hlasujeme. Koniec. Schválené 56. Hlasujeme. Uzatváram. Schválené 57. Hlasujeme. Koniec. Schválené 58. Otváram. Koniec. Schválené 59. Otváram. Ukončujem. Schválené 60. Hlasujeme. Koniec. Schválená. Kompromis B. Otváram. Koniec. Schválený. 63. Začíname hlasovanie. Koniec. Zamietnuté. 63. Veržia Bisky Tavares. 66. Začiatok. Koniec. Zamietnuté. 67. Začíname hlasovať. Koniec. Schválené. 68. Koniec hlasovania. Schválené. 69. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 70. Otváram. Koniec. Schválené. Kompromis 1. Kompromis I alebo jednotka. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. 73. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 74. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 75. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 76. Eh, Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuto. Kompromis C. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. 77. Hlasujeme, koniec hlasovania. Schválené. 80. Začíname, koniec. Schválené. 81. Začíname hlasovať. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis D. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. 86. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromis E. Hlasujeme. Konec hlasovania. Schválený. 90. Hlasujeme. Konec hlasovania. Zamietnuté. 92. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválené. 91. Začiatok. Koniec. 93. Otváram. Ukončujem. Zamietnuté. 94. Otváram. Ukončujem. Schválené. Kompromis F. Otváram. Ukončujem. Schválený. 97. Otváram. ukončujem. Zamietnuté. 101. 101. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 102. Začíname hlasovať. Koniec. Schválené. 103. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 104. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 106. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 107. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 108. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis G. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. 113. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 114. Hlasujeme. Prvá, druhá, druhá časť v rámci 114. Čiže otváram prvú časť. Koniec hlasovania. Schválená časť. E, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválená aj táto časť. 115. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 117. Hlasujeme. Pardon, 116. 116. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 117. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 118 eh, s pozmeňujúcim, musím pozmeňujúcim návrhom od Katalin Sorin Ivan. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 119. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 120. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 121. Otváram. Koniec. Schválené. 122. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 123. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 124. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 125. Otváram. Ukončujem. Schválené. 126. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 127. Otváram. Ukončujem Schválené. 128. Nie, hlasujeme predsa o návru Kostu. Kosta, 128. Kardok by bol len v prípade, že by sme zahlasovali za veržia. Takže Kosta v dvoch častiach. Prvá časť otváram, končím. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 129. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválená. 130. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 131. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 132. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 133. Hlasujeme. 133. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválené. 134. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 135. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 136. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 137. Hlasujeme Koniec hlasovania. Schválené. 138. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 139. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 140. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 141. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 142. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 143. Hlasujeme. Koniec. Schválená. 144. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 145. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 146. Otváram, ukončujem. Prijaté. 147. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Prijaté. 148 Hlasujeme koniec. Prijaté. 149. Hlasujeme koniec. Prijaté. 150. Hlasujeme koniec. Prijaté. 151. Oddelené v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasujeme koniec. Prijaté. Druhá časť. Hlasujeme koniec. Zamietnuté. 152. Hlasujeme koniec hlasovania. E, zamietnuté. 153. Hlasujeme. Konec hlasovania. Prijaté 154. Hlasujeme. Konec hlasovania. Prijaté 155. Mohli by sme 155 až 158 spoločne? Kto je za týchto 5 pozmeňovacích návrhov? 4 ešte raz teda 154 eh, hlasujeme, koniec, schválené. 155 eh, hlasujeme, koniec, schválené. 156 hlasujeme, koniec, schválené. 157 otváram, ukončujem. Schválené 158, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Schválené 159, to bolo stiahnuté, 160, eh, otváram, ukončujem hlasovanie. Schválené 161. Hlasujeme koniec hlasovania. Zamietnuté 162. Hlasujeme teraz koniec hlasovania. Schválené 163. Hlasujeme koniec hlasovania. Zamietnuté 164. Hlasujeme koniec. Schválené 165 začiatok. Koniec. Schválené 166 začiatok koniec, schválené. 167, začiatok, koniec, schválené. 168, otváram, končím, schválené. 169, otváram, končím, schválené. 170, otváram, končím, schválené. 171, otváram, končím, schválené. 172, Otváram. Ukončujem. Schválené. 173. Otváram. Končím. Schválené. Kompromis H. Otváram. Končím. Schválený. 177. Otváram. Končím. Zamietnutý. 166. Otváram. Končím. Schválené. 178, otváram, končím, schválené. 179, otváram, končím, schválené. 180, otváram, končím, schválené. 181, otváram, končím, schválené. 182, otváram hlasovanie, koniec hlasovania, schválené. 184, Badia Kučet, to je rovnaké Badia Kučet, čiže otváram, končím, schválené. Ešte raz teda 184-185 e, e, spolu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 186. Otváram. Prečo? Vypadáva? Á, dobre, 187. Otváram. Končím. Schválené. ...188 tým pádom. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 190. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 191. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 192. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 193. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 194. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 195, hlasujeme, koniec hlasovania, schválené. 196, hlasujeme, koniec hlasovania, schválené. 197, v dvoch častiach, prvá časť, hlasujeme, koniec hlasovania, schválené, druhá časť, otváram, koniec, schválené. 198, hlasujeme, koniec hlasovania, schválené. 199. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 200. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 201. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 202. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 203. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 204. Otváram. Končím. Schválené. Jednotka. Otváram. Končím. Schválené. Dvojka. Otváram. Ukončujem. Schválené. Tri. Otváram. Ukončujem. Schválené. Štvorka. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválené. 8. Otváram. Koniec. Schválené. 9. Hlasujeme. Koniec. Zamietnuté. 5. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválené. 6. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 7. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválené. 10. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 11. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 12. Nie, vypadá. Odpadá. 13. E, Hlasujeme, koniec. Schválené. 14. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 15. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 16. Otváram hlasovanie. Koniec. Zamietnuté. 18. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválené. 19 v dvoch častiach. Prvá časť otvorená. Koniec. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 20. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 21. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválené. 22. Hlasujeme koniec, schválené 23, hlasujeme, koniec, schválené 24, hlasujeme, koniec hlasovania, schválené 25, hlasujeme, koniec hlasovania, zamietnuté 26, otváram hlasovanie, koniec hlasovania, zamietnuté 27, Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 28. Hlasujeme. Koniec. Schválené. 29. Otváram. Koniec. Zamietnuté. Dostávame sa ku konečnému záverečnému hlasovaniu. Kto je za celú správu? Otváram teraz hlasovanie. Koniec hlasovania. 31 za, nikto proti, ani pani Veržia? Dobre. Takže srdečná gratulácia pán Papa Nikolau. A lot of your Mnoho z vašich pozmeňujúcich návrhov bolo prijatých. Dobre. A ideme na ďalší bod programu a to je teda, vážené kolegyne, kolegovia, ostaňte tu prosím, už nemáme veľa práce. Dnes ráno sme už e, prebrali e, správu kolegyne Nevedelovej a teraz ideme e, na výmenu názorov s pánom Šermenom a jeho spoločníkmi z Leron Condor. A čo sú to leren rencontre, tak to sa určite teraz dozvieme od e, týchto pánov. Nechcem to už viac rozoberať, necháme vám slovo, aby ste predstavili vašu dobrú prácu a preto sme vás dnes aj pozvali. A e, teraz e, chcem. Prosím vás, všetci kolegovia, opäť nech sa usadia a to isté platí aj pre poslancov. tá mladá, mladá dievča tam vzadu. Prosím. Tá mladá eh, dáma v sivom kostýme a v biel- modrej košeli, prosím, nech sa posadí. No to je strašné. Tomu neverím. Dobre, takže teraz Le Rencontre Pán Tropeano, máte slovo. Bien, merci. Euh, merci, madame la présidente. Je voudrais avant tout vous remercier. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne za pozvanie, ktoré ste nám dali a za to, že ste nám dali túto príležitosť vystúpiť. Predstavím pani Odevols, Eh, to je ministerka mm, kultúry provincie eh, po holandsky hovoriace Olimborgu. Ona je tu s nami a ona eh, nám mm, predstaví členov tohoto organizačného výboru a tiež chcem vrelo privítať náš personál radcov z Bruselu, pán, pána Ujata, ktorý je asistentom Frank Conter a Rainer, ktorý zastupuje Mannheim a asistent e, pani Wolfovej. Rád by som predstavil vám našu sieť. Vy ju asi poznáte, pani predsednička, možno aj niektorí ďalší. Takže e, asi viete, že je tu sieť, e, ktorá sa volá Leron Counter a je to miesto stretávania sa regionálnych zastupcov, ktorí majú na starosti kultúrne otázky, teda sú to ľudia z miestnych orgánov a z krajov a z e, tzv. E, druhostupňových orgánov z provincií, z krajov a zoberá to nielen celú, celú EÚ, ale všetky e, kandidátske krajiny aj e, všetky krajiny e, väčšej Európy. E, ciele našej organizácie e, zahrňajú viaceré rôzne úlohy. V prvom rade cieľom týchto úloh je podporovať kultúrne projekty, ktoré sa rozvíjajú na miestnej úrovni v Európe. A jedna z našich hlavných oblastí činnosti, skoro je to naše posadnutosť, je vytvárať siete volených zástupcov, ktorí sa zaoberajú kultúrnymi otázkami, ako aj profesionálnych pracovníkov v oblasti kultúry vo všetkých eh, regionálnych a miestnych orgánoch. My chceme posilniť úlohu miestnych eh, zástupcov v tejto oblasti. Vieme, že je veľmi eh, ťažké mm, vyzývať kultúru aj úlohu v mm, všetkých orgánoch a tiež máme ďalší cieľ a to je zastupovať záujmy našich členov. A e, to zahrňuje vecnú debatu o úlohe kultúry v spoločnosti. E, viete si predstaviť, aká dôležitá je táto debata. A preto sme aj dnes tu. A dúfame, že budeme dnes e, rozvieť túto debatu a rozširovať naše kontakty, tak ako aj v minulosti. Naša sieť bola vytvorená v 94. a organizujeme pravidelné stretnutia v celej Európe, ktoré zahrňajú aj ľudí z mm, odvetvia kultúry a z volených zástupcov, e, ktorí pracujú v oblasti kultúry. Tieto sa zvyčajne mm, pripravujú v partnerstve s hostiteľským mestom a zvolenými zástupcami danej oblasti jeden z prvých druhov e, stretnutí, e, ktoré bežne organizujeme, e, bolo stretnutie s zástupcami európskych hlavných miest kultúry a to robíme od 1992. A vtedy sme boli v Madride a sme prvá sieť, ktorá bola zastúpená v kultúrnych hlavných mestách Európy, ktorá ich všetky spája. A dnes táto inštitúcia slávy 25. výročie. Teda ide o to, aby e, sme podporovali túto iniciatívu kultúrnych hlavných miest Európy. Podľa nás je veľmi dôležitá a tiež e, my e, budeme cestovať do príslušných hlavných miest Európy, hlavných kultúrnych miest Európy a ďalej sa v nich angažovať. Ďalej e, sme zastúpení v krajinách, ktoré e, práve predsedajú EÚ. Je dôležité sa tam angažovať a e, hovoriť, čo znamená kultúra a čo to znamená pre európske predsedníctvo a preto pár týždňov budeme pracovať aj v Madride a okrem toho tiež organizujeme tematické stretnutia a tie organizujeme na požiadavku našich členov a tam sa zoberáme témami, ktoré na ktoré, e, za ktoré sme zodpovední e, podľa jednotlivých oblastí. No, zaoberáme sa aj e, prierezovými témami. Ide o to, aby sa kultúrni pracovníky z rôznych uh, regionov Európy mohli stretávať, aby sa mohli zúčastňovať na školeniach a tieto tiež organizujeme, tieto školenia. A to znamená aj, že to je jedinečná príležitosť, aby sa volení zástupcovia e, zapájali e, v európskych debatách e, a informovali sa o európskych iniciatívach aj v oblastiach kultúry, aby sa dozvedeli o kultúrnych problémoch, ktoré existujú v celej Európe. Na európskej rovne sa tiež zaoberáme tým, ako môžeme dať regionálnu a lokálnu politiku do centra. To je základ pre kultúrnu politiku budúcnosti a ide tu o to, že občania majú právo na kultúru. Kultúra buduje e, silné vzťahy v spoločnosti a tiež e, poháňa dopredu e, miestny rozvoj. A my sa domnívame, že európske občania a európske občianstvo vychádza a je založené na európskej kultúre. Takže ide o občanov a kultúru spoločnosti, ale my chceme tiež zabezpečiť, že sa kultúra bude otvárať a že nebude vo váku. A chcem ešte podať správu o iniciatíve, ktorá čoskoro bude ukončená. V roku 2004 sme pripravili zelenú knihu o kultúrnej politike orgánov v Európe a teraz čoskoro zverejníme aj bielu knihu pre lokálnu kultúrnu politiku v Európe. My nechceme, aby táto biela kniha bola tradične zverejnená, no my ju zverejníme na internete. Aj e, to bude veľmi progresívne a interaktívne urobené, aby európsky občania a e, zástupcovia mohli sledovať, e, aký vývoj nastal v tejto oblasti a aké návrhy tu predkladáme. teraz vstupujeme do e, nového obdobia. Teraz sme prežili krízu a musíme rozmýšľať nad tým, ako ďalej budeme postupovať s našou sieťou a akú novú e, stratégiu uplatníme, pretože e, teraz si myslíme, že zvolení zastupcovia v oblasti kultúry musia pracovať aj s občanmi, aj s intelektuálmi, aby vypracovali nové perspektívy a teda vás žiadam, aby ste ďalej podporovali našu prácu. A teraz dám slovo kolegyne Wolfovej. Dámy a páni, ďakujem e, za pozvanie siete Leren Contra, aby sme vysvetlili výhody e, členstva v tejto kultúrnej siete pre e, jej členov. Samozrejme, môžem hovoriť hlavne o e, prospechoch pre provinciu Limburg, ale som si istá, že mnohí členovia siete Leren Counter vám povedia podobný príbeh. Provincia Limburg, e, ktorá možno ako viete, e, leží e, na juho-východnom okraji Holandska, má asi 80 okolitých hraníc s Nemeckom a Belgickom a len 20 hraníc so samotným Holandskom. Kvôli tejto špecifickej zemepisnej polohe provincia Limburg má nadnárodné kontakty svojej vlastnej povahy a um, pracuje um, úzko s uh, euroregionom MSRIN uh, viac ako 30 rokov s piatimi administratívnymi systémami, kde sa hovorí po um, francúzsky, holandsky, nemecky a uh, ešte viacerými dialektami. V tejto oblasti, kde v 92 Ehm, sa zrodila Európska únia a euro prostredníctvom Maastrichtskej zmluvy, ehm, môžete zažiť ehm, miniatúrnu Európu a niekedy to mu hovoríme prehliadka Európy za jeden deň. Ako chápete, mnoho rokov v mnohých oblastiach cítime potrebu deliť sa o naše skúsenosti so zvyškom Európy a vymeniať si vedomosti o našich postojoch voči hraniciam a odstraňovaní prekážok na hraniciach nielen šíriť naše vlastné skúsenosti a vedomosti, ale tiež, aby sme si vypočuli ostatných s cieľom, aby sme sa spoločne zlepšovali. Toto nastáva, tak povediať, každodenne. A to platí aj pre kultúrnu politiku. No, cítili sme potrebu, aby sme um, zasadili e, túto dennú prax do lepšej štruktúry. V procese spejúcom k členstvu e, v Európskej kultúrnej sieti e, provincia Limburg nenechala nič na náhodu. Najprv sme vypracovali e, zoznam alebo inventár aktívnych európskych kultúrnych sietí. Toto Väčšina týchto sietí eh, boli zamerané na vytvorenie platformy pre kultúrne inštitúcie a ďalšie siete sa zameriavali na mestské alebo vidiecké oblasti. Po dôkladnej analýze eh, nášho prieskumu a diskusii s rôznymi odborníkmi v európskej kultúrnej oblasti sme eh, zvolili sieť Leren Counter z viacerých dôvodov. Podľa nás Leren Counter je jediná sieť, ktorá spája mesta, vidiecké obce, aj regionálne orgány ako je napríklad provincia Limburg. Loren Country je sieť, e, ktorá spája e, kultúrne prvky e, na rôznych rovniach samozprávy a ona ich im umožňuje vymieňať si myšlienky, vedomosti a skúsenosti. Navyše, Členovia e, v krajinách e, za hranicami Európskej únie sú tiež vítanými hostiami v sieti Rencontre. Toto vedie k zaujímavým konfrontáciám medzi regionálnym prístupom a viacej lokálnymi pohľadmi a metodami a e, to viac zviditeľňuje spôsob, akým sa môžeme vzájomne posilňovať a ako môžeme sa obohacovať na národnej aj európskej úrovni. Okrem toho, stretnutia sieťou Leran Kontr e, chcú spájať terajšie európske otázky a témy v oblasti kultúry. Tým, že riešime otázky a témy predsedníctva Európskej únie a každoročného hesla Európy, ako dnes, ako tento rok je to napríklad boj proti e, chudobe a sociálnej exkluzii a tiež témy európskych e, kultúrnych hlavných miest, Naši členovia vždy e, vedia o e, aktuálnych udalostiach e, v európskych kultúrnych politikách. Každé stretnutie je um, príležitosťou pre členov vymeniať si skúsenosti a názory a toto tiež optimalizuje fungovanie Lorencontr ako sieti príležitostí Výhoda e, tohoto prístupu je, že účastníci si môžu vybrať e, svoju účasť na jednotlivých stretnutiach v závislosti od ich obsahu. Toto má veľkú výhodu e, v tom, že v každej schozi je skupina ľudí, ktorí majú záujem a daná téma spojená. Všeobecne tento záujem tiež stimuluje motiváciu účastníkov a tiež poskytuje inšpiráciu o tom, ako riešiť rôzne výzvy doma, lebo tiež umožňuje účastníkom eh, podeliť sa o ich vedomostí a skúseností, aby ostatní mohli mať z nich prospech. Samozrejme, dámy a páni, nechcem skrývať, že želanie eh, Maastrichtu a Euroregia, aby eh, žiadali o udelenie titulu Európskeho hlavné mesto kultúry v roku 2018 zohralo svoju úlohu pri tom, eh, že sme vstúpili do siete len kontr. Provincia Limburg plne podporuje toto želanie a myslím, že na tom nie je nič zlé, pretože tiež využívame toto členstvo, aby sme naplnili kvalitou a obsahom mm, to, čo sa týka našej žiadosti. Keď e, sme sa poučili e, a získali skúsenosti z mnohých spôsobov, ktoré e, viedli k splneniu tohoto cieľa. Dúfam, že vám je jasné, že členstvo v sieti Renkontr poskytlo provincii Limburg viac ako len vedomosti o možnej kandidatúre Maastrichtu. Tiež sú tu mnohé ďalšie témy medzinárodného rozmeru, ako napríklad Floriade. E, to je e, svetová zahradkárska výstava v roku 2012 tiež e, svetové majstrovstva cyklistike v roku 2012 a tiež medzinárodné umelecké podujatia v belgickej provincii Limburg, ktorá sa volá Manifesta keď fungujeme v štrukturovanej sieti, je to dôležité, pretože si uvedomujeme, že nie sme sami v Európe a že môžeme mať oveľa viac, čo nás spája na tomto kontinente. Spoločne môžeme pracovať v prospech lepšej Európy a nájsť spoločné spôsoby a prieniky, ktoré eh, vedú eh, náš kontinent ďalej k toku národov. Samozrejme, to môžeme robiť len v malých drobných krokoch a eh, uvedomujúci, že malé kroky spoločne budú budú znamenať e, veľký krok vpred. E, verím, že sieť ako je Loren Contract, ktorá sa zameriava na spájanie zúčastnených strán a e, nevylučuje isté skupiny, ako sú napríklad mestské alebo regionálne orgány, podporuje vytváranie inovatívnych a zaujímavých prienikov v európskej kultúrnej spolupráci. A toto vedie k vytváraniu k forme a obsahu, ktorá spieje k lepšej kvalite a nakoniec k e, lepšej stabilite pre budúci vývoj. Toto e, vyžaduje, aby Entmettingen stretnutia a stretnutia a stretnutia a schôdze znamenali Loren Contra. Takže vaša podpora v budúcnosti bude tiež dôležitá. Ďakujem za e, vašu pozornosť. Dovolte, ešte chcem povedať e, pár slov na e, záver. Chcem vám povedať, že e, my na našich podujatiach, ktoré organizujeme, samozrejme pri, pozývame aj volených zástupcov v Európe a my však e, tiež e, veľmi e, zblízka sledujeme to, čo vy robíte vo výbore pre kultúru v Európskom parlamente. No, samozrejme, budeme sa tešiť, ak budeme spoločne pracovať v tomto zmysle pre kultúrnu Európu. Ďakujem. Ja odkedy som tu trošku spolupracujem so sieťou Run Control, e, tu tam, takže vedela som, čo oni robia. E, no neviem, či vy viete, čo sme už my doteraz urobili v oblasti kultúrnej politiky a aké e, sme tu iniciatívy urobili. Na jeseň sme položili ústnu otázku komisii na tému kultúra a regióny a chcem vás požiadať, aby e, ste um, túto, na túto otázku reagovali a povedali, ako môžeme v tejto um, oblasti ovplyvniť komisiu, pretože vy ste povedali, že od roku 2003 um, máte asi 50 e, tisíc eur z rozpočtu um, pre kultúru, to je asi 50% z vášho rozpočtu, to je dosť veľa. Iní nemajú tak veľa. No, tá suma nie je taká veľká, ale e, vzhľadom na podiel v rozpočte, tak je to dosť veľa a myslím si, že by e, ste e, mohli nám byť nápomocní v tom, že vo vašej bielej knihe budete myslieť tiež na to, aby sme dali do súvislosti s tými podnetmi, ktoré my sme vyslali v našej ústnej otázke. Myslím, že to bolo v oktobri minulý rok. Potrebujeme v tejto oblasti pomoc. Vy ste povedali, že a pani e, Wolfová o tom hovorila, že samozrejme aj e, regio e, do toho zapájate. A to je samozrejme, že Ron Conter tiež zahrania Euregio. Ja som z regionu Sarlux a toto je tiež taký region, ktorý je silne prepojený v tejto oblasti a predovšetkým v kultúrnej oblasti. A ja e, mám e, o to veľký záujem a tiež som e, sa dočítala, že budete e, najbližšie zasadať v rieke e, v maji v Chorvátsku. Máte e, zámer tiež zasadať v Macedónsku alebo v Sarajeve alebo v Novom Sade, aby ste tiež e, tam e, umožnili konať podujatie siete Loren Kondre, pretože toto sú tiež kandidátske štáty, alebo budú kandidátske štáty a chcú byť členmi EÚ. Samozrejme, bolo by e, pekné, keby e, ste do toho aj zapojili Albánsko. E, Idete do Benatok a tam už nie je odtiaľ tak ďaleko. Takže bola by som rada, aby ste podujete Loren Kondre. tiež vyviezli do tých vzdelenejších európskych krajín a um, tam um, potrebujete podporu a ak od štátov nedostanete e, veľkú podporu, bolo by pekné, aby ste mesta a obce a lokálnych e, zástupcov mohli do toho zapojiť a objať, e, aby ste vďaka vašej snahe mohli niečo v tejto oblasti dosiahnuť. Pani Nevedalová zo Slovenska chce sa prihlásiť. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem vám pekne. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať, že robíte takú záslužnú prácu, pretože o kultúre sa veľa e, v Európskej únii síce možno hovorí, ale málo kedy sa niečo robí. Takže je veľmi dobré, že vidíme, že naozaj niekto sa snaží robiť veci a spájať možno regióny aj v Európe a nielen v Európskej únii. Ja mám také dve otázočky. Chcela som sa spýtať. Všimla som si, že máte spoluprácu v rámci európskych krajín, ktoré aj nie sú členom Európskej únie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 ale zaujíma ma, či máte spoluprácu aj s inými krajinami mimo únie. Nehovorím len, všimla som si, že tam máte Ameriku alebo mediteránske krajiny, ale možno, ja som sa teraz vrátila z Tadžikistanu, Stredoazijskej republiky alebo možno posovietský blok, pretože v týchto krajinách ešte stále tá kultúra je niečo, čo je súčasťou života mladých ľudí e, možno od veľmi malého veku, čiže oni už od škôlok sú stále vychovávaní v tej kultúre, kdežto my už zabudáme, e, ktorí sme možno aj v Európskej únii mladí ľudia, že si zapneme internet, počítač a nezaujíma nás možno až tá kultúra ako taká. E, čiže mňa zaujíma, či máte nejakú spoluprácu aj s nimi, alebo či sa niečo plánuje. A ďalšia vec je, nakoľko sa mladí ľudia zaujímajú o veci, ktoré vy robíte a či e, robíte v rámci svojich podujatí nejakú možno prezentáciu alebo nejakú časť špecializovanú práve pre mladých ľudí. Ďakujem veľmi pekne.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 Musíme podporovať predovšetkým nové siete, musíme eh, vnímať aj pridanú hodnotu ďalších politických zdrojov. Nemecká kabína, mohla by sa prosím zapnúť, hovorí pani predsednička. Ja, bei dem Herrn klappt, bei der Dame nicht. Pani tlmočnička, zdá sa, že má nejaký problém s mikrofónom. Eh, ten pán tlmočník, ktorý sedí vedľa nej, u neho to funguje. Dobre, teda moja otázka sa týka toho, či plánujete nejakú spoluprácu s výborom regiónov napríklad, e, pretože oni zastupujú miestne spoločenstva, malé regióny a či teda plánujete spolupracovať e, aj v rámci Európskeho partnerstva pre Stredomorie a ďalších orgánov. Ja by som sa tiež chcela opýtať na výbor regiónov, či spolupracujete a okrem toho by som sa chcela opýtať, uviedli ste v úvode, že ste nejako spojení s tými hlavnými mestami Európy v oblasti kultúry. Mm, všimla som si, že dnes popoludní sa zúčastníte aj nejakého seminára v tejto súvislosti. Chcem sa opýtať, na čo presne sústredujete v tejto spolupráci. Viem, že mesta, ktoré sa v Nemecku uchádzali o tento titul, tých 18 a 11, že už e, medzi sebou intenzívne komunikujú. Neviem, či fungujete paralelne k tejto spolupráci, alebo či ste sa zapojili do tejto ich spolupráce. Teda ako vnímate toto prepojenie z dlhodobého hľadiska s týmito hlavnými mestami Európy v oblasti kultúry? Zdá sa, že už nie sú žiadne ďalšie otázky, teda dávam vám slovo, aby ste mohli odpovedať na tie, ktoré tu odzneli. Bien, <coughs> merci. D'abord, euh, d'abord euh, les coopérations que nous avons euh, avec euh, d'autres, villes d'autres pays, bien entendu, et depuis... Ďakujem pekne. Aby som sa teraz najskôr vyjadril k otázke spolupráce s ďalšími mestami a regiónmi, už od samotného počiatku sme tvrdili, že rozšírená Európa bola našou prioritou. Navštívili sme Srbsko, navštívili sme Bosnu a Hercegovinu, to sú členovia našej siete. Teda najskôr sa snažíme zabezpečiť, e, aby sme uskutočnili veľmi úzke kontakty a potom organizujeme podujatia. Nemali by sme však príliš e, sa snažiť roztrusovať naše činnosti. Naša práca sa zameriava predovšetkým na miestne spoločenstva Mm, nechceme príliš využívať eh, príliš inštitucionálne siete. My chceme podporovať eh, tie bezprostredné kontakty s podobnými sieťami, ako je tá naša sieť, na iných eh, svetadieloch. To sú napríklad aj siete, tzv. medzimestné siete, ktoré zjednocujú miestne spoločenstva, ktoré pracujú v oblasti kultúry v Spojených štátoch a v Latinskej Amerike. V rámci pracovnej skupiny SGLE. E, najskôr prebieha dialog a potom sa snažíme orientovať sa na spoločné kroky v týchto jednotlivých oblastiach s našimi partnermi. Teda dialog prebieha s ostatnými regiónmi na svete. A pokiaľ ide o Polsko napríklad, v tejto súvislosti môžem povedať, že budúci rok budeme zastúpení v Polsku a budeme naďalej spolupracovať s polskými mestami čo sa týka výboru regiónov, toto je jeden z našich privilegovaných partnerov, pravidelne sa s nimi stretávame a systematicky pozývame aj členov výboru regiónov, aby sa zúčastňovali našich schôdzí. Nie je vždy jednoduché, aby sa zúčastnili naši schôdzi, pretože sú veľmi zaneprázdnení, ale pozývame ich. Pokiaľ ide o kultúrne hlavné mesta Európy, ako povedala pani Wolf, v tejto oblasti sa angažujeme intenzívne a v rámci našej siete sme si všimli, že často členové využívajú našu sieť ako platformu na to, aby rozvíjali svoj štatút kandidáta. Napríklad Madrid bude prizvaný a všetky španielské a polské pre kandidátske mestá budú pozvané na naše podujatia. Mnoho prípravnej činnosti ešte je pred nami eh, pre tieto kandidátske mestá, ale keď už nejaké mesto vyberieme, e, tak toto mesto zastupuje celú Ukrajinu. A je dôležité, aby sa to ukázalo aj v konkrétnych podujatiach. E, súhlasíme e, s, s tým, čo tvrdí napríklad Krista Práca, čo sa týka kultúrnych hodných miest Európy a chceme aj my nadviazať uši kontakt s miestnymi zastupiteľstvami, s regiónmi a veľmi radi prehlbíme našu spoluprácu aj s vami, tak aby komisia si uvedomila, že Európa a kultúra patria k sebe. Pani Wolf, chceli by si niečo dodať? Ak dovolíte, budem hovoriť po holandsky. Hlavnou výhodou nášho združenia Le Rancotre je, že je to sieť kultúrnych hlavných miest Európy. Sú to mesta, ktoré už boli, už mali takýto titul, ale aj mesta, ktoré sa uchádzajú o takýto titul. Prechádza výmena, um, dochádza k výmene skúseností medzi týmito mestami na konkrétne témy. Napríklad nedávno sme sa venovali téme vplyvu finančnej krízy na našu politiku v oblasti kultúry. A ako sa s tým vyrovnať, ako priťahovať e, investície e, z verejných zdrojov. Keď prebieha takáto výmena názorov medzi jednotlivými mestami, myslím si, že v tomto spočíva práve tá pridaná hodnota naše združenia, pretože budúce kandidátske mestá sa môžu mnoho naučiť e, od miest, ktorých už majú skúsenosti v tomto smere. V Nemecku tam je mnoho miest, ktoré sú členmi nášho združenia, napríklad Essen a Kolín a tie nás informujú o konkrétnych sieťach v Nemecku. Teda venujeme sa konkrétnym témam, ale prebieha výmena informácií a skúseností a vedomostí aj v súvislosti s tým, čo je potrebné na to, aby mesto získalo titul kultúrneho hlavného mesta Európy. Zameriavame sa na konkrétne programy, na ich organizáciu a v rámci našej provincie fungujú organizácie, ktoré sú tiež začlenené v programoch, ktoré prebiehajú v zahraničí a aj tam prebieha táto výmena aby som sa vyjadrila k otázke, ktorá tu odznela, čo sa týka európskych krajín, Lotyšsko, Estónsko, Maďarsko, Estonsko. všetky tieto krajiny sú členmi Združenia Le Rencontre. Ale tie sú členmi Európskej únie, hovorí pani predsednička. To sú členské štáty EÚ. To som chcela len doplniť. Dobre, teraz Marie-Therese. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela nadviazať eh, na to, čo spomenula už eh, Katarína. Včera som sa eh, v nadviazací na správu Marie Badie už vyjadrila. Myslím si, že tí najmladší v našej spoločnosti sú dôležití. Chcem sa opýtať, či Združenie Lehanko tak sa zapája do činnosti výučby mladých ľudí, či majú nejaké skúsenosti v rámci svojej siete v tejto oblasti. Viem, že miestne ehm, spoločenstva v tomto smere zohrávajú dôležitú úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nuž, um, to je nelahká úloha. Vy pripisujete veľký význam našej sieti a to je pre nás obrovská výzva. Musím uviezť, že naše finančné zdroje sú veľmi obmedzené. Pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti umenia a kultúry, v tomto smere by som rád uviedol, že začali sme rokovať vo Vilniuse minulý rok. Vilnius je kultúrnym hlavným mestom Európy a pozorne počúvame členov našej siete, ale tiež počúvame členov iných sietí, ktoré sa zapájajú do tejto iniciatívy. Chceme zohľadniť všetky tieto pripomienky, ale uvedomte si, že našou úlohou nie je e, iniciovať takéto činnosti. aj preto, že v rámci našej siete chceme umožniť e, projekty malého meradla v Európe, ktoré by bez pomoci miestnych zastupiteľstiev nebolo možné zrealizovať. Sú to spojky s umelcami, s umeleckými združeniami a tak ďalej. Teda našou úlohou je zhromažďovať informácie, zabezpečovať výmenu informácií a potom v druhom štádiu chceme vyvíjať malé projekty, možno aj v oblasti vzdelávania, v oblasti umenia, ale vo Vilniuse e, sme zasadli v tomto smere a na našej stránke môžete nájsť zapisnicu z tejto schôdze. Ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým za to, že ste prišli a želáme vám veľa úspechov vo vašej ďalšej práci. Dúfam, že sa pozriete aj na výsledky našej práce v tomto smere a že budeme spolupracovať v oblasti kultúry aj spoločne s regiónmi. My sme zamerali eh, našu prácu práve na tieto aspekty. Chceme zvyšovať povedomie na komisii o týchto otázkach. Teda ešte raz ďakujem za účasť. A teraz prejdeme k bodu 12 na našom programe. E, pokiaľ ide o schôdzu koordinátorov zo včerajška, E, ja som na ne nebola, ale myslím si, že všetko prebehlo v poriadku. Dostali ste všetci e-mailom výsledky tejto schôdze. Koordinátori rozhodli, že schvália tento návrh uznesenia, ktorý sa pre, predloží v mene výboru pre kultúru. Potom, čo dostaneme pripomienky skupiny socialistov a demokratov Marii. Maria Vadia žiada o slovo. Áno, pani predsednička, ja chcem eh, hovoriť o eh, tomto návrhu uznesenia. Um, mne sa zdá byť dobrý, no nemali sme čas e, na tom popracovať, takže bolo by možné dostať viac dní, aby sme si to dôkladne preštudovali a prípadne dali pozňujúci návrh. No neviem, koľko to trvalo ostatným. My sme dostali tento návrh uznesenia len včera. Ja by som mal rada možnosť e, si ju pozrieť a vyjadriť sa k nemu. Včera večer sme sa dohodli, že po dnešnej schôdzi by sa to malo predložiť. Nesnete to už dnes, Ivo? Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že už to bolo rozdané minulý štvrtok, ale ja navrhujem, možno to dostanete neskôr, pani Badia, ja však navrhujem, kto má na starosti túto problematiku vo vašej policie skupine, aby, sme ti to, aby ste mi to povedali a ja sa s ním skontaktujem priamo a nájdeme nejaké riešenie ešte dnes, pretože sme ochotní prijímať si, že pripomienky aj ostatných kolegov. Súhlasíte s týmto návrhom? Urobíme to ešte dnes? Áno, budeme sa snažiť nájsť nejaké riešenie ešte dnes. Dobre, teda bilaterálne sa to vyrieši medzi pánom Beletom a pani Kamajeva na žiadosť skupiny socialistov a demokratov. A potom eh, môžeme predložiť túto otázku, respektíve uznesenie komisii. Inak neboli žiadne problémy, ak sa nemýlim. Ešte Ivo, eh, je to žiadosť v mene, v mene výboru. Áno. Je to na podnet skupiny EPP, ktorý sa toho ujali ako koordinátor a teraz prekladá túto žiadosť výbor ako celok. Dobre, sú ešte nejaké ďalšie problémy? Pýta sa pani predsednička, ktoré by bolo potrebné vyriešiť. Ak nie, tak predčasne ukončujem našu schôdzu a dúfam, že máte ešte pre veľa práce po svojej kanceláriách. Ďakujem.